hrozom, ktoré máme. Chcem len zdôrazniť e, dve veci, alebo dve otázky, ktoré som tam videl. Jedna sa týka úlohy IGF, e, ak e, zachávame túto viac stranu diskusiu, a druhá je otázka internetovej vlády, internetového riadenia. Bolo to predmetom debaty počas viacerých schôdzí, ale tiež keď e, sme hovorili s niektorými ľuďmi o tom, že či máme zachovať IGF e, v terajšej podobe, alebo mm, diskusie s rôznymi účastníkmi, alebo otvorené diskusie bez e, konečného stanoviska. A na druhej strane, to je druhá vec, ktorú chcem povedať, že je to táto otázka konferencie v Brazílii, kde brazilská vláda pravdepodobne chce znovu zadefinovať e, riadenie v internete alebo riadenie internetu a zorganizovať túto schôdzu v 2014, ktoré doteraz e, nemáme moc. To, čo tam bude? A ako bude organizácia a a keď ľudia sa tam môžu zúčastniť e, a ale v každom prípade e, je to príležitosť e, nájsť nové pravidlá pre budúcnosť v internetovom riadení. A chcem nakoniec sa vyjadriť k jednému z tých schôzí. Pre mňa veľmi dôležité bolo, že riaditeľ IKANu, keď sme hovorili o budúcnosti Brazílie a internetové riadenia on ukázal a vysvetlil veľmi dobre v to správe, ako ICAN sa teraz rozvíja a tiež e, to bola debata o tom, že či to stále musí e, byť e, podriadené americkému a kalifornskému právu, alebo či to môže byť viac eh, predmetom medzinárodného práva. Povedal nám, že to môže otvoriť, aby to bolo viac eh, medzinárodne riadené. A tiež nám povedal, že vláda USA je na to pripravená, ale musíme si byť vedomí si vedomi potreby e, zachovať e, zostavenie internetu a jeho e, silu a nemôžeme zmeniť ten model, ak nedokážeme zadefinovať nový model. A táto vec v Brazílii asi musí byť na stole predmetom diskusie. Nemôžeme žiadať USA, aby prenechali kontrolu ohľadom internetu nejakej organizácii, keď nevieme, ako táto organizácia bude riadená. A túto vec e, nám riaditeľ Likanu e, zvoraznil. Ďakujem pekne. Grazie, c'è qualcuno che vuol fare... Ďakujem. Chce niekto položiť otázky? Pokiaľ tomu tak nie, môžeme poďakovať kolegom za správu, ktorú e, vypracovali počas svojej zahraničnej ceste. A teraz budeme pokračovať e, až do 4. hodiny po obednej hlasovaním, tak je to stanovené v programe a o 4. E, budeme potom pokračovať v programe. Cari colleghi. Kolegovia, môžeme začať s časťou hlasovania. Poprosila by som vás, aby sme si najprv urobili skúšobné hlasovanie. Takže otvárame hlasovanie pre skúšobné úlo- účely. Overujeme si funkčnosť zariadenia. Avete votato tutti? Hlasovali ste všetci? Všetko v poriadku? Uzatváram hlasovanie. No. Ešte teda nie. Prego. Bene. V poriadku. Áno. ja som si zabudol svoju hlasovaciu kartu, čiže keď sa uzatvorí hlasovanie, vždy uh, zdvihnem ruku. Ďakujem. Uh, nepochybne sekretariat vás bude sledovať, takže tu máme dvoch poslancov. Nepochybujem, že ste z rovnakej uh, skupiny. Uh, ďakujem teda. Čiže začneme s prvou uh, s prvým stanoviskom kompromisný návrh. S radou ste za, Áno, musíme robiť elektronické hlasovať. Budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 31 za, 1 proti. Dvaja sa zdržali. Prejdeme na na druhú správu pani Sartori o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a vládou Ruskej federácie. Hlasovanie je otvorené. Uzatváram hlasovanie. Tridsaťsedem za, jeden hlas proti. V poriadku. Prejdeme teraz na správu pána Ďurka. Pozmeňujúci návrh 34 za, proti, zdržali sa, odmietnuté. Pozmeňujúci návrh 35 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 36 za, proti, zdržali sa, schválený Pozmeňujúci návrh 38 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 39 za, proti, schválený. Kompromisný návrh číslo 2. To bolo hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 39. Skontrolujeme si, elekt- uzatváram hlasovanie elektronické. Pozmeňujúci návrh zamietnutý. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 43 za, proti, zdržali sa schvá- e, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 44 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmeňujúci návrh 45 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 46 za, proti, zdržali sa, odmietnuté. 47 e, za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 48 za, proti, schválený. 49 za, proti, zdržali sa, schválený. 51 za, proti, zdržali sa, o zamietnutý. 53 za, proti, zdržali sa schválené 54 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromisný návrh číslo 3 za, proti, zdržali sa schválený. Podmienujúci návrh 55 za, proti, schválené. 60 a 61 spolu, zdržali sa zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Pozmienujúci návrh 32 za, zdržali sa 65 za, proti, zdržali sa, schválené 66 za, proti, zdržali sa, schválené 24, 25 spolu, za, proti, zamietnutý. 67 za, proti, zdržali sa, schválený. 68. Nech sa pe... Budeme kontrolovať elektronickým spôsobom 67. Uzatváram hlasovanie. 20 za, 17 schválené, 68 za, proti, zdržali sa schválené, 69 za, proti, zdržali sa zamietnuté. sa návrh 50, ospravedlňujem sa, za, proti, schválené, 70 za, proti, schválené, 73 e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 76 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 77 za, proti, zdržali sa, schválené 78 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 81 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 82 a 21 spolu za, proti, schválené. 83 za, proti, zdržali sa, schválené. 84 za, proti, zdržali sa, schválené. 85 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 93, prvá časť, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 95 za, proti, zdržali sa schválené. 107 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 99 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa schválené. E, pozmeňujúci návrh 8 za, hlasujeme o pozmeňujúcom návrhom 8 INTA. Vidím vás, že ste si nie istí. Po kompromisnom návrhu 5 o tom sa nehlasuje? Tak potom e, prejdeme na pozmeňujúci návrh 101. ešte minútka, aby sme sa uistili o hlasovaní. E, overíme si to. Čo hovorí spravodajca? Máme to predložiť na hlasovanie, alebo? Non, 8 on vote plus tard. On vote plus tard on va les voter, mais plus tard. Okay. Eh bene, la, il mi dice che... Sekretariat hovorí, že o pozmeňujúcom návrhu 8 budeme hlasovať neskôr. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 101. Takže 101. Sme pripravení hlasovať o 101. Za? Proti? Zdržali sa? Eh, zdá sa mi, že je schválený, ale nezaškodí keď urobíme elektronické hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 101. Otváram hlasovanie k pozmeňujúcemu návrhu 101. Uzatváram hlasovanie. 26 za, 12 proti, schválené. Pozmeňujúci návrh 130 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa schválený. Pozmenujúci návrh 108 za, proti, zdržali sa schválené. 109 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 110 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 113 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 114 za, proti, zdržali sa schválené. 115 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 116 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 107, 117 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 7 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmienujúci návrh 118 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmienujúci návrh 125 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromisný návrh 8 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmenujúci návrh 131. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 132. Za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 134. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 135. Za, proti, zdržali sa, schválené. 136. Za, proti, zdržali sa, schválené. 137. Za, proti, Zdržali sa? Schvál. Zamietnuté. 138 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 139 za. Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromisný návrh 9. Za. Proti. Zdržali sa? Schválené. si návrh 6 pokiaľ sme prijali kompromisný návrh 9, potom kompromisný návrh 12 odpadáva. Takže prejdeme na pozmeňujúci návrh 6. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti. Overujeme si pozmeňujúci návrh 6, otvárame elektronické hlasovanie. Hlasovanie ukončené. 30 za, 8 proti. Schválené. Pozmeňujúci návrh 145 a 7 spolu za, proti, zdržali sa schválené. 146 za, proti, e, pozmeňujúci návrh 146 za, proti, držali sa, zamietnuté. 140, prosím. Tu bolo 146 zamietnuté. Teraz, teraz pozmeňujúci návrh 147, 147 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 148 plus INTA 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompr- odpadá kompromisný návrh 13 a musíme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu 8. To je pozmeňujúci návrh INTA 8, o ktorom sme ešte nehlasovali predtým. Čiže za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 11. Za. Proti. Zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 12. Za. Proti. Zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 13. Za. Proti. Zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 152. Za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 153 152 elektronická kontrola. Otváram hlasovanie pozmeňujúceho návrhu 152. Uzatváram hlasovanie. 5 za, 32 proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 153 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 154 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 155 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 156 za, proti, zdržali sa, schválené. 157 proti, eh, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 159 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 161 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis návrh číslo 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 172 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 174 za, proti, zdržali sa, schválené. 177 za, proti, zdržali sa, schválené. 178 za, proti, zdržalo sa, schválené zamietnutý. 166 za, proti, držali sa, schválené. 176 za, proti, držali sa, zamietnuté. 160, 170 za, proti, zamietnuté. 171 za, proti, zdržali sa, schválené. 175 za, proti, držali e, sa, schválené. 179 za, zdržali sa sú schválené. 180 za, proti, zdržali sa schválené. 181 za, proti, zdržali sa schválené. 182 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmienujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa schválené. 4 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmienujúci návrh 5 za, zdr- proti, zdržali sa Eh, zamietnutých 6 za, proti, zdržali sa schválené. 7 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, tu sme to trošku zmiatli. Pozmením si návrh 10 za, proti, zamietnutý. Pozmúj kompromisný návrh číslo 1 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmienujúci návrh 14 e, za, proti, zdržali sa zamietnutý. 20 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 22 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 23 za, proti, zdržali sa schválené. 24 za, proti, zdržali sa schválené 25. V elektronické hlasovanie k pozmeňujúce návrhu 23, hoco hlasovanie je otvorené. Hlasujeme o pozmeňujúcom návrhu 23, taká bola požiadavka. Pozmeňujúci návrh 23. Hlasovanie ukončené. 26 za, 14 proti, schválené. Pozmeňujúci návrh 24, o tom sme hlasovať, 25 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 za, proti, zdržali sa, schválené. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 30 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. 32 za, proti, zdržali sa, schválené. 33 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 10, 11, 12, všetko spolu za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2 a pozmeňujúci návrh 1 spolu za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh pozmeňujúce návrh EMPL za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Konečné hlasovanie, elektronickým spôsobom hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 30 za, 5 proti, 7 proti a 4 sa zdržali. poriadku, prejdeme teraz na správu Dotter. Všetci pripravení na hlasovanie o správe pani Dotter, Hlas, pozmeňujúci návrh 56 za, proti, zdržali sa schválené. Kompromisný návrh 8 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 58 za, proti, zdržali sa schválené schválený. 59 proti, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Skontrolujeme si elektronickým hlasovaním pozmeňujúce návrh 59. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 10 za, 28 e, proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 60 za, proti, držali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 61 za, proti, zdržali sa, schválený. 62 e, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 10 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 11 AFED proti za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromisný návrh 9, za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 10, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci eh, kompromisný návrh 11, za, proti, zdržali sa, schválené. Bola tu požiadavka eh, od kolegu Prodyho, aby sme hlasovali o pozmeňujúcom návrhu 76 za, proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 18 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Budeme robiť elektronickú kontrolu hlasovanie 77, hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. 5 za 28 proti, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh AFETu, pozmeňujúci návrh 17 za, proti, držali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 78 od pána Tikala za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 79 Prody za, proti, držali sa zamietnuté. AFET 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 19 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa schválené. Pozmeňujúci návrh 4 a 82 spolu za, proti, Zdržali sa? Schválené. Pozmením sa návrh 84. Za? Proti? Za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 8, pozmenujúci návrh 85 za, proti, zdržali sa, schválené. A pozmenujúci návrh 19 za, proti, zdržali sa, schválené. Po, pozmenujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa, schválené. Budget 5 a sa na 83 spolu za, proti, zdržali sa schválené. sa na 21, 36, 9, 10 a 55 e, hlasujeme spolu za, proti, zdržali sa schválené. si návrh 86 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 87, 87 proti, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúce návrh 88 za, proti, zdržali sa, schválené. E, Pozmeňujúce návrh 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 93 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 24 za, proti, zdržali sa, schválené. AFET 24 za, proti, zdržali sa, schválené. AFET 26 a 27 spolu za, proti, zdržali sa, schválené. AFET 28 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 99, 49, 50 a 52, 52 hlasujeme spolu za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 26 za, proti, zdržali sa, schválené. 27 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúce Návrh 108 za, proti, držali sa, schválené. Kompromisný návrh 14 a kompromisný návrh 7 hlasujeme spolu za, proti, zdržali sa, schválené. Nech sa páči, máte slovo. Teraz sme hlasovali spolu o kompromisnom návrhu 14 a 7 spolu. áno, zdá sa, že e, čísla stran nie sú úplne rovnaké. Našli ste to. Dobre. Čiže prejdeme na budget 8, 9, 10, 13 a 3. Hlasuje sa spolu o týchto pozmeňovacích návrhoch. Za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 108 a 11 hlasujeme v bloku za 108 a 11 spolu pro, za proti urobíme elektronické overenie hlasovania 108 a pozmeňujúci návrh 11 hlasujeme spolu. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. 20 za, 19 proti. Je zamietnuté. Dvaja zástupcovia zo skupiny zelených nemajú hlasovaciu kartičku kolega Lambert a pán Likov nemajú hlasovacie karty. Čiže pozmeňujúci návrh 109 za. Pozmeňovací návrh 109 Prody za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh AFET 30 za. Proti. Zdržali sa schválené. AFET 31 za. Proti zdržali sa, schválené. AFET 32 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 111 za, proti, zdržali sa, schválené. AFET 1 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválené. AFET 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa, schválené. FED 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Afet 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Afet 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 44 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Afet 8 za, proti, zdržali sa, schválené pozmeňujúce návrh 51 za, proti, zdržali sa, schválené. Budget 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúce návrh 7. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. AFED 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch. E, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Takže 41 za, 1 proti schválené. Hlasujeme o celej legislatíve. Hlasovanie je otvorené. Uzatváram hlasovanie. ...41 k 1 schválené a medziinštitucionálne hlasovanie, hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. 40 za, 1 proti, schválené. Prejdeme teraz na správu pani Pilar de Castillo. No, všetci sme pripravení na hlasovanie. Začneme. Pozmeňujúci návrh 26 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 203 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 204D za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 205, 206 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Budeme kontrolovať elektronickým spôsobom hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu 206, hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. Dvadsať za, dvadsať proti, dvadsať jedna proti. takže 20 za a 21 proti zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 207 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 208 za, proti, zdržali sa, schválené. 210 za, proti, zdržali sa, schválené. 211 za, proti, zdržali sa, schva... Hlasujeme o pozmeňujúcich návrhoch 211 a 212 spolu, zdržali sa, schválené. 213 za, proti, zdržali sa, schválené. 214 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 a pozmeňujúci návrh 215, hlasovanie spolu za, proti, zdržalo sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 29D a 216D hlasovanie spolu. Za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 217 e, za, proti, schválené. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 224 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 225 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 32, 33, 34 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúce návrh 226 a 228 spolu za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 227 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 229 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 230 za. Proti. Schválené. Pozmeňujúci návrh 231 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 233 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 35 za. Proti. Zdržalo sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 36 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pozmeňujúci návrh 37 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 238 za, proti, zdržali sa, schválené. 234 schvá- za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 235 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 39 a 40 spolu, proti, za, proti, zdržali sa, schválené. 4, 236 za, proti, zdržali sa, schválené. sa návrh 46, 238 a 239 spolu. Za, proti, zdržali sa, schválené. 230, 240 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, schválené. 48 za, proti, zdržali sa, schválené. 242 za, proti, zdržali sa, schválené. 243 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmenujúci návrh 265 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 266 za, proti, zdržali sa, schválené. 267 za, proti, zdržali sa, schválené. 268 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 57 za, proti, zdržali sa, schválené. 58 za, proti, zdržali sa, schválené. kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 68 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 282 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 283 skontrolujeme si elektronickým spôsobom 282. Hlasovanie je otvorené. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 283. Za. Proti. Drželi sa. Zamietnuté. 284 pardon, pozmeňujúci návrh 69 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 285 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 70 za, proti, zdržali sa, schválené. 287 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 286 za, proti, zdržali sa, schválené. 71 a 288. Hlasujeme spolu za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 4 e, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 310. Toto je pozmeňujúci návrh pána Ehlera. Chceli by ste ho prezentovať a potom uvidíme, či to kolegovia akceptujú. Thank you, Chair. Um... E, ďakujem pekne. Tento pozmeňovací návrh e, hovorí, aby na dobrovoľnom základe operátori na trhu informovali e, majiteľov akcií, pokiaľ ide o finančné straty. Toto dlhodobo bol spoločný záujem oboch strán Atlantiku USA, SSC veľmi dobrovoľným spôsobom alebo teda fakultatívne požaduje od e, firm, aby toto robili, pokiaľ chcú. A takisto aj v rámci Európy sa to deje tiež na teda dobrovoľnej úrovni. A súčasťou nášho transatlantického dialogu je, že chceme mať istú legislatívnu harmonizáciu a preto sme e, implementovali vlastne aj tento aspekt. E, dnes súhlasíme so zelenými a so socialistami, že pokiaľ ide o to slovo incident, tu by sme nahradili slovom finančné straty, čiže by to znížilo e, ten dobrovoľn, tú dobrovoľnú potrebu, potrebu e, informácií, pretože v prípade incidentov tak všelijaké rizika treba e, a, informovať o nich, ale v prípade tých finančných strátach, e, tých finančných strát je to doslova finančná strata. Čiže napríklad pokiaľ e, banku e, prepadnú a ukradnú im e, peniaze v pobočke, tak to musia informovať, ale pokiaľ iba niekto bankomat e, vylúpi, tak to nie. Čiže to je iba taký príklad a e, chcem tým ilustrovať, prečo dávame tam návrh na výraz finančnej straty a teda čisto na dobrovoľnej úrovni. Ďakujem. Ďalej Pilar del Castillo. Ja nebudem vysvetľovať, prečo moja pozícia je minusková, negatívna, akurát chcem kolegov informovať, kolegov z EPP, aj ostatných kolegov, že mám naďalej negatívnu, negatívne stanovisko, čiže mínus, e, pokiaľ ide o e, tento pozmeňovací návrh. Ďakujem. Takže všetci súhlasíte s pozmeňovacím návrhom, ktorý bol podaný ústne. Všetci súhlasia s, s ústnym pozmeňovacím návrhom? Prego. Sa páči. No e, moja skupina nie je za, budeme hlasovať proti tomuto e, ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Preto nebudeme hlasovať o ústnom pozmeňovacom návrhu. Budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhom 310 bez ústne podaného pozmeňujúceho návrhu. Ich bin Prepačte, mňa informovali, že tento poznúci, e, ústny poznúci návrh bol e, podaný jeden z jedného dôvodu a to e, kvôli kompromisu s tieňovým spravodajcom socialistickej skupiny pánom Kalfinom. Ja preto nerozumiem, prečo teraz socialisti hovoria, že to nepodporia čo my sme dohodli e, ako e, súhlas s ich tieňovým spravodajcom. Na to vám ja nie som schopná odpovedať. Viem iba toľko, že e, ústny pozmeňovací návrh môže byť akceptovaný iba v prípade, že všetci súhlasia. Stačí štyria ľudia a jednoducho nebudeme o ňom hlasovať. Nech sa páči kolega. E, Prepačte, my teda akceptujeme tento e, ústny pozmeňovací návrh, akceptujeme ho ako predloženie jeho, ale budeme hlasovať proti. Takže e, pokiaľ nikto nie je proti, e, budeme hlasovať spolu s, ústnym pozmeňovacím návrhom o pozmeňovacom návrhom 310 hlasovanie je otvorené. Um, pán Čičester, prepačte, ja som proti tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Vystupujem proti nemu. Čiže by sa teda nemal ani, e, nemal by sa o ňom vôbec hlasovať tým pádom. Mm, e Proti ústne podanému pozmeňujúcemu návrhu. A na to, aby nemohol byť akceptovaný, potrebujeme štyroch poslancov. Raz, dva, tri, štyri. Takže ústne podaný pozmeňujúci návrh nebude akceptovaný. Nebudeme o ňom hlasovať. Takže budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu 310 tak, ako bol predložený. Hlasovanie je otvorené a už s tým nebudeme mať problémy. Nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie je otvorené. Il 310 così com'è, voto aperto. 310 v pôvodnom znení. Hla, ukončujem hlasovanie. Dvadsať za, 18 proti. Ktorí sú za? E, bez vás, ktorí nemajú hlasovacie e, kráttičky, čiže 22 za, 18 proti, schválené. Kompromisný návrh 5 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 335 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 90 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 337 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 336 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 90 338 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 342 za, proti, 342 342, prvá časť. Hlasujeme po častiach. E, za, proti, zdržali sa, schválené. 343 e, za, proti, zdržali sa, schválené. 96 za, proti, zdržali sa, schválené. 344 za, proti, zdržali sa, schválené. 345 za, proti, zdržali sa, Schválené. Pozmeňujúce návrh 97 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 128 za, proti, zdržali sa, schválené. 129 za, proti, zdržali sa, schválený. 130 za, proti, zdržali sa, schválené. 131 za, proti, zdrželi sa, schválené. 132 za, proti, zdrželi sa, schválené. 133 za, proti, zdržali sa, schválené. 134 za, proti, zdržali sa, schválené. Podmenujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválené. 138 za, proti, zdržali sa, schválené. 141 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 142 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 143 s, s ústnym pozmeňujúcim návrhom pána Cukalasa, ktorý tu je v nasledujúcom znení za, proti, zdržali sa schválené. 146 za, proti, zdržali sa schválené. 144 za, proti, zdržali sa schválené. 146 za, proti, schválené. 148 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 150 za, proti, zdržali sa schválené. 151 za, proti, zdržali sa, schválené. 152 za, proti, zdržali sa, schválené. 155 za, proti, zdržali sa, schválené. 157, 6, pardon, zdrž, za, schválené. Pozmienujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 160 za, proti, zdržali sa, schválené. si návrh 9 za, proti, zdržali sa, schválené. 165 za, zdržali sa proti, schválené. si návrh 10 za, proti, zdržali sa, schválené. 168 za, proti, zdržali sa, schválené. 170 za, proti, zdržali sa schválené. 171 za, proti, zdržali sa, schválené. 172 za, proti, zdržali sa, schválené. 173 za, proti, zdržali sa, schválené. 174 za, proti, zdržali sa, schválené. 175 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmienujúce návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 176 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Po, si návrh 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 178 za, proti, zdržali sa, schválené. 182 za, proti, zdržali sa, schválené. E, zamietnuté, pardon. 183 za, proti, zdržali sa, Schválené. 185 za, proti, zdržali sa, schválené. 189 za, proti, zdržali sa, schválené. 190 za, proti, zdržali sa, schválené. 193 za, proti, zdržalo sa, schválené. 194 za, proti, zdržali sa, schválené. 195 za, proti, zdržali sa, schválené. 196 za, proti, zdržali sa, schválené. 197 za, proti, zdržali sa, schválené. 198 za, proti, zdržali sa, schválené. 199 za, proti, zdržali sa, schválené. sa návrh 21 za, proti, zdržali sa, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 201 za, proti, zdržali sa schválené. 23 za, proti, zdržali sa schválené. 202 za, proti, zdržali sa schválené. 25 za, proti, zdržali sa schválené. Otváram hlasovanie na finálne hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. V poriadku 37 za, 4 proti. 6 proti. 37 za, 6 proti. Stanovisko schválené. Gratulujem spravodajkyni. Teraz máme proces TNT a potom budeme pokračovať ústnym hlasovaním. To je spôsob dnešného hlasovania. Takže začneme s riešením a so stanoviskom pána Rubiga. Takže začneme s riešením. Kompromisný návrh 1 za, proti, držali sa, schválené. Pos- pozmeňujúci návrh 11 za, proti, držali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 12 za, proti, držali sa, schválené. 13 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 14 za, proti, držali sa, schválené Zamietnuté. Pozmi... Budeme kontrolovať elektronickým spôsobom hlasovania o pozmeňujúcom návrhu 14. Hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. 14 za, 27 proti, zamietnuté. Kompromisný návrh 2 za, proti, zdržali sa schválené. sa návrh 18, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 19 spolu e, s ústne podaným pozmeňujúcim návrhom za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa, schválené. 21 v dvoch častiach. O prvej časti za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa, schválené. 23 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromisný návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 24 k prvej časti e, za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 26 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmením si návrh 27. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmením si návrh 4. Za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmením si návrh 30. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmením si návrh 31. Za, proti, zdržali sa, zamietnutý. Pozmením si návrh 5. Za, proti, zdržali sa, schválené Budeme hlasovať elektronicky o kompromisnom návrhu 5. Otváram hlasovanie. Kompromisný návrh. A uzatváram hlasovanie. 25 za, 16 proti, schválené. Pozmeňujúci návrh 32, druhá časť. Proti, zdržali sa, schvá- zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 33, prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 36 za, proti, zdržalo sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 38 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 40 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 39 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 41. 42, ospravedlňujem sa. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. si návrh 43. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 44. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Budeme elektronicky kontrolovať hlasovanie o bode 44. Uzatváram hlasovanie. 25, 16 proti, schválené. 45 za, proti, zdržali sa schválené. 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa schválené. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 49 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 50 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 4 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržali sa, schválený. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 8, za, proti, zdržali sa, schválený. Otváram hlasovanie o, o, e, ako finálne hlasovanie, hlasovanie otvorené. Uzatváram hlasovanie. 26 za, 14 proti, pardon, 17 proti e, schválené. Hlasovanie schválené. Teraz prejdeme na, na ústne otázky pána Rubiga. Otváram hlasovanie o tomto bode. Uzatváram hlasovanie. 34 za, 4 proti a 5 sa zdržali. Hlasovanie skončili. Máme 3 minút, máte 3 minúty na to, pokiaľ niekto chce upustiť sálu a budeme pokračovať potom v našom programe.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 que nous avons euh, On a encore Madame, Madame euh, et après, après Madame Corolla. Bene. Proseguiamo. V poriadku budeme pokračovať eh, v našej práci. So správou pani Jordan, o ktorej okamžite odovzdávam slovo. Nech sa páči. Nech sa páči, Romana. Predsednica. Um... Ďakujem pekne, pani eh, predsednička. Zrieča u Fukushimi. Ďakujem za slovo. V roku 2011 v marci e, bola Fukushima, všetci si pamätáme, e, na e, tú kritickú situáciu a potom na základe toho bolo odporúčanie vykonať viaceré stresesty pre jadrovú alebo vlastne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Európe a teda pripraviť na základe toho aj revíziu legislatívy v oblasti jadrovej bezpečnosti v Európe. A toto sa presne aj stalo a teraz tu máme pred nami e, návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o budúcu smernicu o jadrovej e, bezpečnosti. Máme tu viaceré pozmeňovacie návrhy. Myslím si, že Európska komisia vykonala svoju prácu kvalitne a teda spomeniem niektoré z ich návrhov, tak, e, ktoré tu vlastne oni predkladajú. Poprvé, Európska komisia sa pozorne venovala otázka definície toho, čo to je príslušný regulačný orgán. A takisto tento návrh obsahuje aj kritéria, pokiaľ ide o to, čo príslušný regulačný orgán by E, mal robiť, alebo čím, čím by mal byť. Napríklad komisia tu hovorí o skutočnosti, že teda ten príslušný orgán by mal byť nezávislý, takisto sú tam isté kritéria, pokiaľ ide o fungovanie toho orgánu, rozpočet, ľudské zdroje a takisto aj rôzne regulačné požiadavky. E, ide tu o to, aby sa zlepšilo E, e, zlepšila naša schopnosť zareagovať v nejakých núdzových situáciách, pretože to je veľmi dôležité a detaľnejšie sa to tam potom uvádza neskôr v, jedno, v, teda v konkrétnom špecifickom článku. Ďalej, e, návrh obsahuje články, pokiaľ ide o držiteľov licencií. Máme tu novo definované systém hodnotenia peer review a takisto aj e, teda mm, otázka ľudských zdrojov sa tu definujú detailnejšie, teda že ľudia musia mať primerané zručnosti, vedomosti a čo podľa mňa je veľmi dôležité je, že tu je aj nová požiadavka, pokiaľ ide o e, primeranú kompetentnosť, ktorú musia aj tí e, dodávateľia vykazovať. A veľmi dôležitá je otázka transparentnosti. A tu máme novú požiadavku pre e, Národný regulačný orgán a pre teda majiteľa alebo držiteľa licencie, aby pripravili spoločne stratégiu práve v oblasti transparentnosti. Je tu tiež kapitola o nejakých špeciálnych záväzkoch, sú tam všeobecné cieľe v oblasti bezpečnosti, to, akým spôsobom sa tieto ciele implementujú, tam sa metodika definuje. Podľa mňa tento legislatívny návrh obsahuje aj dôležité návrhy, pokiaľ ide o to, akým spôsobom v praxi implementovať e, princípy kultúry bezpečnosti. A podľa mňa je veľmi dôležité, že tieto cieľe v oblasti bezpečnosti zahrňajú aj vlastne pokrývajú celý životný cyklus e, jadrových alebo teda e, jadrových zariadení, inštalácií, e, či už je to teda samotná stavba, konštrukcia, potom neskôr fungovanie, prevádzka týchto zariadení až po ich odstavenie. A takisto je podľa mňa veľmi dôležité, že sme sa už veľa naučili, poučili z týchto nedávnych e, katastrof a teda definovali sme aj externé rizika, hrozby, e, ale nie iba externé, ale aj tie, ktoré e, ľudia vlastne spôsobili. To sú tie man-made hazards. Čo je takisto dôležité, je skutočnosť, že tento text obsahuje viaceré kategórie katastrof naozaj v tejto oblasti. Ten text je veľmi náročný, prísny, hovorí o teda pri e, situáciách alebo incidentoch, e, ktoré, sú, ktoré vyplývajú z konštrukcie iných, e, potom sú, to, e, sú odkategorizované podľa miery závažnosti, sú tam isté obmedzenia, e, pokiaľ ide o poškodenie jadra, reaktoru a teda e, to, že dôsledky takéhoto poškodenia nikdy nechá, nesmú zájsť ďalej, ako je tá, tá najbližšia zóna vôdzovka nárazníkov a okolo toho samotného reaktora. A veľmi dôležitá je otázka tej pripravenosti na mieste, schopnosti zareagovať na núcové situácie, to je tiež e, vec, ktorá sa rozvíja. A to, čo sme sa nazvedeli, eh, dozvedeli pardon, v Japonsku, alebo poučili, je to, že pre tieto jadrové zariadenia je veľmi dôležité, aby mali aj nejakú centrálnu jednotku, ktorá je dostatočne chránená voči nejakým prírodným um, fenoménom, čiže pokiaľ sa niečo stane z takéto kategórie prírodných katastrof, tak uh, aby uh, tam ešte bola nejaká schopnosť zareagovať na to. Uh, potom je tam otázka tých peer reviews, teda tých hodnotení alebo nejakých uh, kontrol, ktoré sa tam uvádzajú, tam isté časové lehoty uvedené. Uh, Eh, v rámci ktorých teda táto otázka bezpečnosti musí byť prešetrovaná a na novo potvrdzovaná. A potom eh, je tu posilnená úloha Európskej komisie práve pokiaľ ide o, tieto, o túto revíziu, eh, čo myslím, že je pozitívne, pretože napríklad v Japonsku sme videli, že tam ten regulačný orgán bol veľmi slabý a vlastne nikto nedokázal poukázať na problémy. A v našom prípade si myslím, že určite môžeme preukázať E, istú pridanú hodnotu Európskej únie v tejto oblasti. Takisto je veľmi dôležitá otázka sankcií. Ja si myslím, ak teda mám to zhrnúť. E, tieto e, návrhy, tieto zmeny, e, pokiaľ sú, e, dlho sme aj čakali, teraz sú pripravené, myslím, že by sme to stihli do konca nášho funkčného obdobia aj schváliť, ale musíme na tom úsilovne pracovať, ak sa nám to má podariť. Moji kolegovia na tom pracujú a dúfam, že zajtra návrh správy bude v dispozícii kompletne, môžeme to potom zajtra snať poslať na preklad, aby sa to mohlo čo najskôr uverejniť a to by znamenalo, že na prvej plenárke v apríli by sme už mohli o tejto správe aj hlasovať snať. A chceli by sme, aby sa skutočnilo aj vypočutie, konkrétne 12. februára. Pokiaľ ide o vecnú stránku, musím povedať, že v prvom rade by som chcela, aby sme znížili E, teda počet takýchto e, incidentov na absolútne minimum, ale samozrejme vždy, keď takéto snahy vykonávate, e, napriek tomu tam zostáva istá možnosť, že sa nejaký incident môže vyskytnúť, takže práve preto potrebujeme dobrú reakčnú schopnosť a kvalitnú koordináciu. Bola by som rada, keby tie uniform, tie bezpečnostné štandardy alebo normy v Európe boli uniformné a to by teda mm, posilnilo aj dôveru našich občanov v jadrovú energetiku ako takú a teda chcem, aby tieto e, revízie, tie tematické revízie, ktoré sa budú každý 6 rokov robiť, aby e, obsahovali aj tento aspekt. A e, vecné veci som v zásade povedala, máme aj nejaké technické pozmeňovacie návrhy, tam by sme sa mali pridržať, myslím si, bližšie odporúčaní E, medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, pretože to by podľa mňa bolo šikovné, aby sme mali teda s nimi zladený prístup. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz dávam e, slovo pánovi De Camposovi. Prezidenta, e, eu concordo in geral con relatore. Všeobecne súhlasím so spravodajcom a Incident vo Fukushime mm, podkopal verejnú dôveru v energetickú bezpečnosť a mm, odhalil existenciu veľmi vážnych technických problémov, čo mm, tak tomu bolo aj v ostatných e, historických jadrových e, nehôd a v prípade e, týchto nehôd sa prijali veľmi dôležité rozhodnutia, čo sa týka budúcnosti jadrovej energie a členské štáty zaujali prominentný postoj dôrazný postoj, čo sa týka bezpečnosti energie, ale energia e, a bezpečnosť e, jadrovej energie nemá hranice a preto e, je cezhraničná a preto je potrebné zabezpečiť plnenie úrovni bezpečnosti výroby energie v celej EÚ, pretože to predstavuje jednu tretinu všetkých reaktorov v prevádzke na celom svete. Táto analýza je vítaná a pomôže nám vyvodiť závery z incidentov vo Fukushima a z zaťažových testov, ktoré sú vykonali z iniciatívy Európskej inštitúcii. Myslíme, že tieto návrhy sú pozitívne mm, za účelom posilnenia právomocí národných regulátorov a posilnenia kapacity mechanizmov spolupráce a koordinácie medzi týmito orgánmi, hlavne mm, mechanizmu hodnotenia, partnerského hodnotenia. Výmena informácií je podstatná pre pokračovanie plnenia bezpečnostných opatrení. Informácie sú podstatné a zásadné a otázka týkajúca sa princípu subsidiarity e, tiež posilňuje koordinačnú úlohu komisie pri definovaní zásad a usmernení eh, pri určovaní bezpečnostných eh, postupov a institúcií, ktorých majú zaručovať. Vysoká bezpečnosť eh, má reagovať na rôzne fázy životnosti jadrových zariadení od výberu lokality až po vyradenie. Tiež vítame návrhy technických zlepšení za účelom e, lepšej prípravy a rýchlej reakcie a účinné reakcie na e, nehody na lokalite. A preto sme pripravení pracovať s kolegom na tejto téme, hlavne s kolegom Spravodajcom, e, ktorého závery podporujeme. Ďakujem a slovo má kolega Tuzanovský. tak jak mi Ďakujem, pani predsednička. Ako už moji kolegovia povedali, naozaj po Fukushime došlo k istému veľkému znervozneniu verejnosti a istej zvýšenej nedôvere voči zariadeniam jadrových elektrární. A došlo k celej rade testov, ktoré zistovali, ako zodpovedajú týmto predstavám súčasné zariadenia v Európe. Máme tu za cieľ posilniť harmonizáciu bezpečnostného rámca a postup jadrovej bezpečnosti a zaistiť zvyšenú nezávislosť eh, národných kontrol a otvorenosť a transparentnosť eh, všetkých týchto procesov, čo je určite v poriadku a je to dobré, pretože to znamená zase navratenie istoty ľuďom a občanom v takéto veľmi zložité zariadenia. Na druhej strane je treba si uvedomiť, že konečná správa NSREGu, ktorý vykonoval všetky tie skúšky, identifikovala 4 oblasti pre zlepšenie všetkých rôznych kontrol a previerok, ale neobsahovala úplný návrh o tom, že by malo dôjsť k vypracovaniu úplne novej smernice, teda k novej veľkej novele. A tu vidím vážený problém, pretože sa zavazujú niektoré nové definície a pojmy a tieto definície by sa mali presne definovať, aby nedošlo k dvojakému prístupu alebo k nejasnostiam, pretože práve pri takýchto previerkách a kontrolách je nesmierne dôležité, aby sa to nevykladalo dvojznačne, aby všetky tieto kontrolné orgány presne vedeli, ako k tomu majú pristupovať. Preto za veľmi problematicky považujem ten nový článok 8e, ktorý zavádza aj systém vzájomné hodnotenie. Je treba ho presne vysvetliť, ako bude a ja sa obávam, že teraz tá jednoznačnosť nie je daná, pretože takýto systém nesmie vytvárať duplicitu existujúcim kontrolným mechanizmom, pretože by sme vytvárali mechanizmy pre, s dvojím postupmi a potom ešte by sme museli hodnotiť, ktorý je správny a ktorý nie. Preto si myslím, že ten návrh komisie treba upraviť tak, aby sa vylúčila zbytočná administratívna záťaž, pretože vieme, že mnohé tie kontroly sa niekedy topia v mnohých popisných administratívnych veciach a zaťažujú celý ten kontrolný mechanizmus a musí sa aj jasne definovať eh, pozícia dozorných orgánov členských štátov. Myslím si, že NSREG je naozaj organizáciou, ako aj preukázali, je tou nezávislou organizáciou, ktorá je veľmi vysoko profesne postavená a preto si myslím, že je treba veľmi dbať na jej postup. Tento článok 8 svojím spôsobom tiež definuje nezávislosť a v prípade vyššieho postavenia komisie ako dozorujúceho orgánu by mohlo dôjsť k istému konfliktu záujmu, pretože komisia zase vystupuje v trochu inom postavení. Preto som presvedčený, že v tomto materiáli, v tak ako je predložený, je treba veľmi presne definovať jednotlivé používané pojmy, napríklad čo je to okolie, okolie jadrovej elektrárne postihnuté tým technickým stavom a tak ďalej. Toto je veľmi dôležité, aby sme presne vedeli, aké postupy sa budú prijímať preto som presvedčený, že návrh pani spravodajkyni uskutočniť to vypočutie je veľmi dôležitý, aby ten postup, ktorý je tak zásadný a ktorý sa týka postavenia a technického vybavenia tak zložitých zariadení, bol upresnený v tomto materiáli. Samozrejme som pripravený maximálne pomôcť príprave tohoto veľmi zložitého postupu a som presvedčený, že je treba k tomu pristupovať s veľkou vážnosťou a na druhej strane neúplne podliehať tej psychologickej záťaži, ktorej rozumiem aj rozumiem tej nervozite ľudí, ale, ale nemôžeme k tomu pristupovať len pod mierou psychologické záťaže tých zložitých procesov som pripravený sa na tejto práci zúčastniť. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Slovo má komisia. Pokiaľ teda má záujem e, prispieť do debaty. Madame President, Madame Rapporteur. E, e, vážená pani predsednička, vážená pani vážení členovia. Chcem sa vám poďakovať za tie pozitívne slova, ktoré tu zazneli smerom k návrhu komisie. Chcel by som pripomenúť pár nejakých kľúčových princípov návrhu komisie a prečo tento návrh sme pripravili, najmä po tom, čo teraz eh, som si vypočul toto posledné vystúpenie. Dostali sme dvojitý mandát od Európskej rady v roku 2011. Jednak, aby sme vykonali stres testy a jednak, aby sme revidovali a prípadne aj prehodnotili celkovo nariadenie, alebo teda eh, legislatívu, európsku legislatívu v oblasti jadrovej bezpečnosti. A parlament takisto nás požiadal v platnom uznesení o revíziu alebo zmenu tejto smernice. Takže preto. A pracovali sme s viacerými aktérmi, partnermi, pracovali sme s agentúrou pre atomovú energiu, takisto s našimi národnými eh, regulátormi. Tiež sme spolupracovali s verejnosťou prostredníctvom hearingov, ktoré sme mali počas eh, stres testov. Konzultovali sme eh, aj technickú skupinu skupinu e, vedeckých odborníkov, ako to vyplýva zo zmluvy Euratom. Takže tento návrh je taký komplexný a vychádza z viacerých princípov. Jednak je to otázka nezávislosti e, rozhodo, e, príjmania rozhodnutí v oblasti bezpečnosti, potom je to otázka transparentnosti v tom rozhodovacom procese ďalej dosiahnutie vysokej miery bezpečnosti prostredníctvom dos, e, alebo nastavenia bezpečnostných e, cieľov, ktoré e, ešte ponechávajú istú výraznú maržu pre vnútroštátne orgány, ktoré môžu potom vykonávať a implementovať tieto ciele v súlade s tými postupmi a mm, zvykmi, ktoré oni majú. A práve preto sme v tomto návrhu zahrnuli mm, snahu zabezpečiť to, že tieto ciele naozaj budú e, splnené a dodržané prostredníctvom systému peer review. Chcem to e, vysvetliť. E, peer review to nie je kontrola. To nejakým spôsobom nezasahuje do právomoci orgánov národnej alebo na úrovni členských štátov. Ten systém peer review je nastavený tak, aby e, zabezpečoval dodržiavanie osvedčených postupov, vymieňanie informácií na vysokej úrovni a aby to bol spôsob, ako harmonizovať e, spôsob, e, ktorým ľudia postupujú, ako pracujú, aby teda naozaj používali tie osvedčené postupy v rámci celej EÚ. A to myslím si, je cieľ, ktorý máme všetci, čo tu sedíme. Takisto by som chcel povedať e, jednu vec, e, č, alebo zareagujem, ktorá tu zaznel, teda, že ten návrh je predčasný, ale e, my sme mali 2,5 e, roka e, po e, vlastne tej situácii v Japonsku e, máme všelijaké správy s Fukushimi, čiže hovorí, že to je nejaké predčasné, to sa mi nezdá. My sme o tomto diskutovali aj s kolegami, ktorí majú na starosti technickú expertízu, napríklad to sú tí e, regulátory na národnej, národnej úrovni pre jadrové záležitosti a tieto isté orgány súhlasili s tým, že pripravia aj systém e, tých, e, top, tých tematických peer review alebo včasných peer review, ako som už hovoril. A ja chcel by som teda zdôrazniť, že si myslíme, že práve naopak to časovanie je úplne v poriadku a že teda ten systém, ktorý sme pripravili, tiež je, e, je dobrý. Pokiaľ je ten konflikt zájmov, e, teda či e, komisia chce e, vytvoriť nejakého jedného regulátora pre jadrové otázky, tak to sa tu tiež spomínalo a treba na to zareagovať. Tam je odpoveď e, nie. My nemáme ambíciu vytvárať alebo teda pracovať my ako nejaký e, regulátor v oblasti jadrovej energie, pretože je to v nesúlade, alebo bolo by to nesúlade e, s tým princípom, tým princípmi, ktoré som spomínal, teda otázka nezávislosti pri príjmaní rozhodnutí a princíp transparentnosti pri príjmaní rozhodnutí. To, čo komisia tu navrhuje v článku, ktorý súvisí s tou témou peer review, je práve naopak, aby sa vytvoril silný E, naozaj pevný e, systém a mechanizmus príjmania rozhodnutí a v prípade, že by nebola dohoda na tom, akým spôsobom vykonávať tie e, peer review, tak aby v tom prípade bol určený nejaký človek, ktorý príde, príjme to rozhodnutie, aby naozaj zabezpečil, alebo nejaký orgán, že e, sa tie peer review aj naozaj uskutočnia. Takže to je moja odpoveď na tieto obavy a chcem takisto povedať, že komisia veľmi citlivo vníma otázku načasovania e, tohto e, návrhu v tomto funkčnom volebnom období a práve preto vítam, čo tu povedala pani spravodajkyňa. E, to síce, že ona e, má zase takmer to stanovisko hotové a že dúfa a my s ňou, že tu e, na výbore aj celkovo na parlamente e, tento e, spis prejde tým legislatívnym procesom, legislatívnym procesom relatívne rýchlo. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo spravodajkyňa. Hvala lepa za vse komentarje, ki smo jih dobili. Morda samo na kratko še glede. Ďakujem pekne za tieto pripomienky, ktoré ako som si počúval, stručne sa hovorí, že tento návrh e, je predložený skoro, no ja si to tak nemyslím. Ja myslím, že musíme rýchlo reagovať e, po incidente vo Fukushime a myslím si, že v e, 10. o tom to bolo ambicioznejšie, čo sa týka smernice o jadrovej bezpečnosti v porovnaní s návrhom rady. Takže ja si myslím, že je to v záujme parlamentu revidovať túto smernicu. Ja sa chcem poďakovať všetkým tiežným spravodajcom a chcem sa venovať vašim mm, pozmeňujúcim návrhom a budeme sa tomu venovať čo najskôr a dúfam, že dospiem ku kompromisom. Ďakujem po pani Jordan. Dám slovo pani Korholia. Áno, nech sa páči. Ktorý sa týka stanoviska systém obchodovania s emisnými kvótami. Yes, thank you very much. Um... Ďakujem pekne. Letectvo bolo zahrnuté do EU ETS, e teda do obchodovania s emisiami od roku 2012 a od začiatku 2012 a od začiatku členské štáty a letecké spoločnosti EU e, čelili odvetným opatreniam od tretich štátov v dôsledku tohoto rozhodnutia a tie najdôležitejšie letecké štáty ako USA, Rusko, Čína, India, Brazília všetky odmetli splniť e, naše vlastné pravidlá. Tieto odvetné opatrenia e, veľmi oslabili konkurenceschopnosť e, leteckých spoločností a potenciál prerast a zranili našich medzinárodných partnerov. Preto na konci minulého roku kvôli medzinárodnému tlaku Komisia navrhla, aby EÚ urobila pár krokov vzad a viedlo to k tzv. rozhodnutiu Stop the Block. A toto bolo prijaté, aby sa uh, urobili dobré podmienky prostredie na vyjednávanie v, e, voľnom vo Medzinárodnej organizácie pre civilné e, letectvo teraz v oktobri. To rozhodnutie Stop the Clock za 100 hodiny bolo múdrym rozhodnutím a pomohlo organizácii pre civilné letectvo ICAO dosiahnuť značný pokrok a teraz bola mm, dosiahnutá dohoda, aby e, sa e, vypracovali e, globálne opatrenia pre prehnotenie obchodovania s emisiami v letectve v roku 2016. Ale s touto smernicou v ruke teraz EÚ e opäť e, koná osamotenie, keď namrhuje tzv. model leteckého priestoru, kde e, všetky lety z a do EÚ mm, podliehajú obchodovaniu s emisiami, keď sa alebo keď sú v vzdušnom priestore EÚ. A to sú plány od roku 2014 do 2020. Keď vnúcujeme našu legislatívu leteckým sa tretich štátov, to spôsobuje ďalšiu veľkú kritiku a tiež to e, spôsobilo ďalšie odvetné opatrenia a obchodné vojny, ktoré nám e, hrozia pred, hrozili pred rozhodnutím e, stop the clock. Všetky veľké aerolínie odmietli ten návrh, pretože ich ohrozuje a to isté platí aj pre IATA, teda medzinárodné zrozenie leteckých spoločnosti aj pre Európske združenie leteckých spoločností. Všetky z veľkých členských štátov EÚ sú proti tomu, pretože rizika sú také značné v porovnaní e, s mm, obchodovými s emisiami v plnom rozsahu. Toto by pokrýval mm, 30 emisí, zatiaľ čo vnútra, eh, vnútri ETA, ktoré ja navrhujem, by eh, to eh, bolo menej, takže to je malý prínos a veľké riziko. Dlhodobu som mala dojem, že EU sama o sebe je najväčšou prekážkou pre globálnu dohodu o ochrane klímy. Tento osobitný príklad je toho dobrým príkladom príkladom tohoto postoja. EU je posadnutá svojim vlastným modelom až do takej miery, že tento postoj spôsobuje eh, zdržanlivosť eh, u ostatných účastníkov. V prípade obchodovania s emisiami v letectve hovoria, že sme pripravení eh, znižovať emisie, ale prečo EÚ vlastný model zavrhuje? Je to marnivosť, je to politická pícha? reakciu sú také, že EÚ so svojím e, správaním a komisia so svojím správaním žiaľ ohrozuje dobré prostredie pre vyjednávanie, ktoré sme dosiahli s Združením pre e, civilné letectvo. A z týchto dôvodov v mojom stanovisku navrhujem, aby sme pokračovali e, v tomto rozhodnutí Stop the Clock e, vnútri EU e a EITA až do roku 2016, aby sme to nevnúcovali našim medzinárodným partnerom. Bude valné zhromaždenie IKO v roku 2016, kde očakávame globálnu dohodu a aby sme dosiahli ozajstné globálne riešenie, musíme um, naďalej zachovať um, túto pozitívnu hybnosť a s e, svojou vnútornou EITA e dohodou EU ukazuje vedúcu pozíciu a e, začali rokovania postupne v IKO, to je jediné, jediný orgán, kde môže byť globálna dohoda dosiahnutá a podľa mňa by bolo arrogantné a hlúpe, aby sme presadzovali túto legislatívu teraz a e, takéto riešenie tiež aktívne podporujú mimo EÚ poprvýkrát a e, najväčší hráči sú účastní toho a nesmieme zablokovať e, toto našimi vnútornými krokmi. Grazie, kolega Kramer. Ďakujem, kolega Kramer má slovo. Ich uh, will als Ďakujem pekne. Ja chcem e, niečo e, jasnejšie povedať, ako tie spravdať sa Alde, ako teraz povedal pani Korola. Už 6 alebo 7 rokov sa snažíme. Vtedy som bol e, spravodajca v gestorskom výbore snažíme sa e, zahrnúť e, letectvo e, do obchodovania s emisiami a poprekatúva jasná odvolávka na členské štáty, ktoré nechceli, aby sa s nimi konzultovalo a potom zorganizovali odpor, aby boli zapojení do úpravy v celej EÚ. EÚ od začiatku ignoroval tieto signály a pani Karol povedala, že rozhodnutie stop the clock bolo správne a chcel by som povedať, že to bol nakoniec nakoniec v poslednej e, chvíli e, postoj komisie, ktorá sa zlomila pred silnou medzinárodnou opozíciou. A na poslednom zhromaždení IKO, ktoré bolo pred pár týždňami, došlo k veľmi nezvyčajnej situácii, ktorá zvyčajne na IKO sa e, nestáva. To bolo bojové hlasovanie a to bojové hlasovanie Eh, vedlo k tomu, že eh, modely zvučných priestorov členských štátov alebo tí, ktorí sú tým viazané, alebo eh, zväzkom členských štátov boli v IKO jasne odmietnuté a preto Teraz sa člen, že po nutnom kroku, ktorý musím teraz urobiť, komisia EU predkladá model, pri ktorom je úplne jasné, že s ním tiež nič nové nezasiahneme ako konflikt s tretimi štátmi. A teraz ten proces e, IKO, e, ktorý ťažko e, vznikol, aby sme našli po roku 2016 nejaké trhové opatrenia. Mali by sme teraz konstruktívne konať a nemali by sme nové problémy vyprokovať. Už to nie je otázka politickej vôle, či Chceme mať e, prístup na základe vzdušného priestoru pre e, obchodovanie s emisiami, ale je to otázka akceptácie, medzinárodnej akceptácie tej situácie, ktorá vznikla. Nemôžeme e, to presadzovať proti zvyšku sveta. Keď zvyšok sveta je neochotný sa k nám pridať, tak potom skončíme tam, kde sme boli aj krátko pred e, e, rozhodnutím stopklok e, vyprokovali sme obchodné konflikty a tiež tam aj bol obchodný konflikt, keď Čína pozastavili objednávky Airbus a hrozila ďalšími protiopatreniami. Súhlasím s pani Korol, keď hovorí, že ten ťažký proces, ktorý máme v ICAO, pravdepodobne prostredníctvom EU bude podkopaný a narušený, pretože mnoho e, štátov povie, že teraz opäť prichádza Európy dňa osamotení s e, nápadmi, ktorý zvyšok sveta nechce a e, teraz na tam veľmi tenkom ľade vybudaný kompromis v roku 2007, aby sme niečo rozvíjali aby, že tým budeme niečo torpedovať. Tak to musíme e, pokračovať v rozhodnutí stop the clock až do roku 2016, možno aj neskôr. A to sa bolo, aby sme e, obchodovanie s emisiami pre e, aerolínie úplne nahradili, pretože toto vôbec neprospieva ochrane klímy, je to len čisté um, prerozdeľovanie peňazí, ktoré uh, nezachráni klímu, to znamená, uh, musíme aspoň pokračovať rozhodnutie stop the clock, alebo úplne vyňať uh, aerolínie z obchodovania s emisiami. Pa, uh... Ďakujem na slovo, kolegyňa Jordan. Strinjam, enako mnenja imala, ampak tokrat pa moram reči. Ďakujem. Um, ja súhlasím s kolegyňou Korlov, ale um, tu sa môj názor líšia ak by eh, sme ako EU rozhodli v 2007, že my ako spoločnosť eh, eliminujú emisie, tak potom jednotlivé sektory musia zdieľať to bremeno. tak eh, aerolínie nebudú zdieľať toto bremeno, tak iné sektory budú musieť zvyšovať toto bremeno. Iné odvetvia sú dosť zaťažené, dosť ťažko. Majú určité štandardy, ale letectvo ich nemá. Myslím, že to nie je dobre. Tiež sa domnievam, že EU musí si zachovať svoju pôsobnosť a to definovať opatrenia na svojom území. Ja som nikdy nesúhlasil s prístupom Stablecock, myslím, že to je zlyhanie EU a myslím, že sme úplne tu sa podredili e, tretím štátom. Po Varšave som sa zúčastnil na konferencii COP13 a stretli sme sa so zástupcami ICAO a títo nám prezentovali svoje plány. Hlavne ich plán e, prijať e, dohodu do roku 2016 a e, začali znižovať emisie. A ja som skeptická k tomu, pretože v roku 2001 ICAO sa e, zavezala mm, prijať e, návrh také dohody a ešte táto neexistuje. Vieme, že kiotský protokol nie je dosť ambiciozný, keď sa pozrieme, čo sa deje v ICAO, tak e, to je oveľa horšie, tam sú ešte horšie veci ako kiotská dohoda. Ďalšia téma. Emisie by sa mali znižovať podľa istých e, očakávaní do roku 2020. Dovtedy ďalšie sektory v Európe už budú mať znižené svoje emisie o 20% a preto nemôžem súhlasiť s tým, čo práve odoznelo. Grazie. Vittorio Prodi, prego. Grazie, presidente. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Tu sa nachádzame naozaj pred e, veľmi vážnym problémom. A je aj predpoklad zo strany komisie, ktorý hovorí, že komisia si myslí, že môže príjmať celý svet, aby ju nasledoval. Avšak v tejto situácii sa nenachádzame a varšavský dohovor bol prakticky zlyhaním. Takže my sami musíme nájsť iný spôsob, ako budeme túto dohodu prezentovať. V zásade by mal byť e, založený na aktuálnej, e, na aktuálnej spravodlivosti, na rovnosti a zbiehavosti. Ja verím, že existuje potreba určitej spoločnej, určitého spoločného konania. A myslím, že IKO a je práve vhodným miestom, kde uplatniť tento dohovor. A verím, že jedna z vecí, ktorú môžeme urobiť v relatívne e, v krásnom čase, môže byť návrh, ktorý e, zavádza uhlíkovú e, daň na základe e, trhového mechanizmu, pretože verím a som presvedčený o tom, že musíme rátať s tým, ktorý musíme rátať s určitou dohodou, ktorý sa môže môže v konečnom dôsledku vyústiť do globálneho dohovoru. Takže ja by som preferoval vidieť akýsi dohovor z ktorý by bol založený na akceptácii určitej dane z paliva a to by mohlo vytvoriť e, základ zdrojov, aby sme mohli urgentne a ne, e, nevyhnutných prípadoch zasahovať tam, kde nastali veľké klimatické zmeny. Pretože niektoré krajiny majú niektoré krajiny majú stále veľké rezervy CO2 e, pasívne umiestnené práve v dažďových pralesoch. A bolo by potrebné priznať týmto krajinám určitú podporu, e, pretože pracujú v prospech e, všeobecného dobra, pretože e, dobre chránený dažďový prales je na prospech všetkých. Ja verím, že môžeme vychádzať z tejto situácie a pristupovať k nej e, pokornejšie, aby sme vedeli a zistili, aké sú návrhy, ktoré by mohli viesť k lepšej dohode. Takže ešte raz, ja si myslím, a ja už som o tom hovoril e, veľakrát, musíme dosiahnuť takú dohodu, ktorá povedie e, ku klimatickej spravodlivosti a k dohode, ktorá by mala obsahovať aj odpoveď e, k deklarácii z Bali. A na to musíme vytvoriť aj vhodné politické prostredie. Ďakujem, kolega Prody. Dávam e, slovo kolegyni Merkis. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem aj spravodajkyni. Myslím si, že pozícia spravodajky nie je veľmi jednoznačná. Avšak ja mám k tomu trošku iný prístup, a ktorý zakladám na minulých zámeroch tohto stanoviska. Myslím si, že spravodajkyňa mám príliš viery e, k IKO. A našou pointou je, že počujete častokrát slovičko záväzný a musím, musíme samozrejme doplňať eh, jednotlivé odvetvia eh, dobrými úmyslami, avšak úmysly nie sú záväzné. A dohoda IKO eh, začne naplňať svoj program až v roku 2016, kedy začínajú platiť globálne opatrenia, ktoré sa majú naplňať do roku 2020. To je ešte za 7 rokov. Samozrejme, môžeme tu badať aj pozitívny vývoj v rámci tohto procesu. Mhm z tohto dôvodu môžeme trošku popchnúť tento proces dopredu správnym smerom a myslím si, že tak môžeme urobiť iba tak, že e, môžeme dotlačiť IKO k tomu, aby prijali túto dohodu. E, myslím si, že čo sa týka prístupu k aerolinkám, je práve správnym smerom eh, od roku 2013 do roku 2016 a na to existujú tri dôvody. Je to environmentálny dôvod, eh, pretože eh, tu sa navyšili emisie až o 40 oproti, pôvodným, proti, oproti pôvodnej schéme obchodovania s emisiami. Takže Európska únia sa nemôže jednoducho iba podľahnúť tlaku takých krajín, ako je Čína Eh, a v skutku vidíme, že eh, globálna klimatická politika je veľmi zložitá. A samozrejme, pokiaľ budeme mať príliš ambiciozne ciele, eh, v konečnom dôsledku uvidíme, či nás ostatní nasledujú alebo nie. Avšak pokiaľ existuje globálny zámer dospieť nejakej dohode, nesmieme podľahnúť tak tlaku takých krajín, ako je napríklad Čína Eh, musíme preukázať, že máme našu vlastnú eh, ambíciu a zotrváme eh, pri obraňovaní tejto ambície až do konca. Čo sa týka ICAO, táto dohoda sa začne naplňať v roku 2016. Válne zhromaždenie ICAO zašle správu Európskemu parlamentu a rade o pokroku pri rokovaní o globálnom trhovom mechanizme. A, a výnimky, ktoré sú v súčasnosti v tejto dohode zachované, e, zakotvené, budú platiť do roku 2016. Chcela by som takisto počiarknúť dôležitosť monitorovacích e, opatrení, ktoré by sa mali viacej sústrediť práve na palivá a ktoré by nemali e, vysielať e, e, zmiešané signály práve aerolinkám. Ja ďakujem pani spravodajkyni a teším sa na našu spoluprácu. Ďakujem a kole, slovo má kolega Ransdorf. Ďakujem veľmi pekne za možnosť prihovoriť sa k vám. Myslím si, že problém je práve to, že tieto environmentálne nebezpečia e, môžu byť zvrátené technologickými inováciami, ale aj prispôsobením sa spoločnosti. Teraz žijeme, e, žijeme vo svete, kde existuje 700 miliónov e, vozidiel a stovky tisíc lietadiel. Takže môžem vás informovať, že existujú určité dôležité technologické inovácie, ktoré sú už dostupné. V mojej krajine eh, máme patent na redukciu emisí eh, vo vozidlách a táto technológia môže byť eh, adaptovaná na akékoľvek vozidlo bez ohľadu na jeho vek. A toto vybavenie znižuje emisie o 70 Je to filter a kondenzátor, ktorí sú spojené v jeden celok a znižujú e, emisie o 70 e, Môže to byť implementované aj na e, lietadla, ako aj zdroje energie. Problém je, že táto technológia je príliš lacná na výrobu tejto technológie je náklad iba 100 českých korún na miesto 60 tisíc korún za katalizátor. Katalizátor je oveľa drahší, avšak už je zavedený v automobilovom priemysle a existuje veľmi silná lobby, eh, eh, ktorá má odolávať inováciám. Ďalšia inovácia, ktorá môže zlepšiť tento klimatický problém, je patent pre cementársky priemysel. Tam sa vyskytol jeden patent, ktorý drží jeden človek, ktorý hovorí o tom, že pridaním keramických surovín do procesu zmiešavania sa týmto procesom zníži spotreba e energie a súrovín v cementárskom priemysle. Vieme, že cementársky priemysel je veľmi energeticky náročný e, priemysel. Takže problémom je, že naše pravidlá, ktoré máme v Európskej únie, sú vlastne prekážkou práve v oblasti inovácií a práve v oblasti technologického pokroku. Musím povedať, že v tejto správe, e, ktorú pripravila kolegyňa Korhola, vysoko oceňujem nielen e, úroveň spracovania, ale aj jej osobnú zaangažovanosť týmto problémom. Ďakujem veľmi pekne. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Chce sa komisia ujať slova? Nech sa páči. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsednička. Pekné poobede vám všetkým, cteným poslancom. Ďakujem veľmi pekne za pripomienky z vašej strany. Myslím si, že sa nachádzame vo veľmi komplikovanej a komplexnej e, politickej situácii. Je jasné, že e, schéma e, obchodovania s emisiami Európskej únie bola prijatá so zmiešanými pocitmi a musíme prijať také rozhodnutia, ktorá nám umožní pokračovať v implementácii zmysluplných stratégií a politík e, e, a to e, do nasledujúceho apríla budeme musieť prijať právne opatrenia a právne normy, ináč ETS presiahne svoj funkčný námec. My sme sa zúčastnili valného zhromaždenia a sledovali sme e, pokrok, ktorý bol e, dosiahnutý v rovnaký čas a plne si uvedomujem, že IKO a globálne kroky e, zostávajú v ohniskovej v ohnisku pozornosti našeho úsilia práve kvôli globálnym procesom. Je veľmi zložité posúdiť, aké, eh, aké benefity by priniesli iné kroky ako tie, čo navrhuje eh, komisia. Samozrejme, my sa snažíme eh, odpovedať aj na obavy našich partnerov, ako napríklad výhrady proti extrateritorialite a navrhujeme preto pokryť iba emisie z lietadiel, ktoré sú vypustené v rámci letového priestoru Európskej únie bez ohľadu na národnosť a smer, odkiaľ lietadlo prichádza. Neakceptujeme, že tie podniky, ktoré by chceli prevádzkovať e, v rámci právneho prostredia Európskej e, únie, by mali sa riadiť inými pravidlami ako tie, ktoré sú založené a sú prevádzkované v rámci prostredia EÚ. Znamená to, že pokiaľ chcete niekde podnikať, rešpektujete miestne zákony. Pokiaľ ich nerešpektujete, nemáme funkčné medzinárodné právo a medzinárodné prostredie. Európska únia, schéma obchodovania s emisiami, ktorá má obsahovať leteckú dopravu, je veľmi hospodársky orientované úsilie. Je to priemysel, ktorý veľmi rýchlo rastie. Snažíme sa aj e, rešpektovať e, aj e, uznesenie valného zhromažďovania IKO, aby sme a snažíme sa vysvetliť logiku našeho prístupu a akým spôsobom je to zosúladené s diskusiou, ktorá prebieha v IKO. Myslím si, že je tento návrh veľmi dobre vyvážený a berie do úvahy zvláštne osobité E, e, podmienky a neustále e, udržuje vyrovnané hracie pole pre všetkých tých, ktorí pri pohľade na ICAO stanovisko hovoria, že takéto rozhodnutia sú skôr na prekážku rýchlych krokov je trošku zavádzajúce. Pokrok, eh, pokrok eh, eh, nezastavíme tým, že odmietneme skoré kroky. Naopak musíme si vybudovať určitú zotrvačnosť pri plnení týchto úloh. Čo sa týka všeobecného súladu, naozaj väčšina, až 98 emisí oxidu uhličitého, ktoré sme pokrali e, v rámci režimu do, roku, do konca roku 2012, boli v plnom e, súlade. A dokonca aj dopravcovia z USA vyhoveli požiadavkám Európskej únie. E, samozrejme, prepravovatelia, ktorí sa rozhodli nerešpektovať pravidla Európskej únie, sa stiažovali na diskrimináciu. Myslím si preto, že musíme byť aj naďalej presvedčení o hodnote alternatívnych e, prístupov okrem toho komisného a, a chceme uzatvoriť kodecizný proces na čas tak, aby sme mohli pokračovať v implementácii Európskej schémy obchodovania s emisiami. Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pani Korola. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja o tom nesom úplne presvedčená, čo povedali kolegovia z komisie. Som si e, tú dôvodovú správu prečítala a veľmi ma tá logika prekvapuje. To napísané. Vra, teda hovorí sa tam o povedzme tomu úspešnom výsledku stretnutia ICAO v septembri a teda tam sa píše v reakcii na tento pokrok, aby sa podporoval ten dynamický moment e, v rámci vytvárania e, úspešného vytvorenia e, globálnych trhových opatrení mali by byť vykonané následovné zmeny. <clears throat> A, teď, a toto ma prekvapuje, lebo ja som dostala e, skôr protichodné informácie alebo reakcie. To, čo EU teraz navrhuje, nevytvára nejakú konštruktívnu atmosféru alebo nepodporuje e, tento moment alebo túto dynamiku. Ďakujem za reakciu pána Kramera. Teší ma, že v tejto veci môžeme spolupracovať. Pani Jordan, by som sa chcela spýtať jednu vec. Neviem, či ste to vyzla pochopili, ale mne sa zdalo, že váš argument bol taký, že hovoríte v mene toho, aby interný systém ETS v EU naďalej fungoval. A to aj bude fungovať naďalej. Systém ETS v prípade leteckej dopravy bude fungovať v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, čiže toto bude naďalej mm, pokračovať tak, ako sme si povedali, ale o čom teraz hovoríme je, aby sme na celosvetovej dohode e, sa dohodli a práve preto nesmieme iných e, do toho nutiť, pretože tú dobrú atmosféru to naruší. Čiže ak ste povedali, že musíme e, nejako ošetriť tú letickú dopravu, aby sme zabezpečili, že aj tá nejakým spôsobom pri tej redukcii Viete, ten rozdiel je malý, 38 alebo 30, to nie je taký rozdiel, ale ak budeme kvôli tým 8% riskovať e, to, že dostaneme, dostaneme dohodu na celosvetovej úrovni, tak myslím, že to je mm, nesprávny prístup. Pani Markis, súhlasím, že treba vykonať záväznú dohodu na úrovni ICAO a malo by sa to stať v roku 2016. A potom všeobecná pripomienka, mali by sme byť ambiciózni, už som to počula veľakrát. Ale poprosila by som mojich kolegov, čo to znamená, naozaj mi povedzte, môžeme naozaj unilaterálne aktivity nazývať ambicióznymi, ak teraz ohrozujeme globálnu dohodu e, s takýmito našimi, e, takými e, extrémnejšími, povedzme, pozíciami, to nie je naozaj ambiciozne, pretože vlastne potom výsledky v praxi nebudete mať. V súčasnosti máte veľmi dobré príklady a veľmi nepríjemné príklady toho v súčasnom ETS. Už teraz vidíme, že počas týchto, e, tohto náročného alebo finančne náročného systému ETS EÚ e zvyšuje svoje emisie, ak zohľadníme celkové emisie. A samozrejme, dobre vieme, že importované emisie tie výrazne E, narástli. Takže keď sa pozrieme nielen na e, výrobu, ale aj na spotrebu, a pokiaľ pochopíme, že my čoraz vec importujeme, dovážame podľa e, medzinárodných obchodných štatistik vidíme, ja som to všimla, že počas našich klimatických opatrení vlastne sme de facto paradoxne navýšili celkové emisie. A to je presne výsledok jednostrannej politiky. A preto som naďalej veľmi kritická, pokiaľ ide o nejaké unilaterálne e, postupy. Ale, ako som už povedala, som pripravená naďalej takto unilaterálne e, konať v rámci tej e, toho európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ to chceme v poriadku, ale tým ohrozíme atmosféru na medzinárodnej obchodnej úrovni. To myslím si nie je rozumné. Grazie. Ďakujem, iba pripomínam, že dátum na prekladanie návrhov je štvrtok 19. decembra. Zajtra ráno budeme pokračovať o 10.15. Máme tu spoločnú schôdzu výborov Európsky parlament a Národný parlament na tému vnútorného energetického trhu EÚ pre 21. storočie. Pripomínam, aj kolegom, že dnes večer o 18. máme spoločný koktejl a všetkých kolegov srdečne pozývam, aby sa u nás zastavili. Ďakujem. anche i nostri traduttori se vogliono. Sono... A pozývam na koktejl aj našich tlmočníkov, pokiaľ budú mať vôľu sa pripojiť.